No, pani Maria Muniz požiadala o slovo. Ďakujem. Včera kvôli eh, intenzívnej práci v pléne som nemohla hovoriť eh, nemohla som hovoriť o Olandovi Zapaterovi, čo je veľký zdroj smútku pre španielskú delegáciu. Zomrel po hladovke, bol prvým eh, väzňom svedenia na Kube a za posledných 14 rokov ži- žiadame oslobodenie týchto väzňov a zvyšku sveta a vyjadrujeme našu solidaritu s kubalskému ľudu. Táto smutná udalosť bude príležitosťou preto, aby sme povzbudili e, ľudí, aby sa zamysleli nad reláciami med, medzi Kubou a ostatnými štátmi. Musí sa posilniť dialog o ľudských právach. Ďakujem. Nebola to taktická pripomienka, ale myslím, že je to dôležitá téma preto, aby sme o nej hovorili v pléne nášho parlamentu a preto som vďačný za to, čo ste povedali. Ďalšia téma, ktorú dnes musíme prebrať, e, je správa pani Patra.